Ja, liebe und... Milé kolegyne a kolegovia, vážené dámy a páni, srdečne vás vítam na druhom vypočutí dezignovaného komisára pre poľnohospodárstvo pána Vojčechovského. Srdečná vďaka za to, že ste prijali naše opätovné pozvanie ako viete, zasadnutie koordinátorov 1. oktobra e, neviedlo k dvojtretinovej väčšine pre e, potvrdenie. Preto sme sa rozhodli požiadať o ďalšie písomné odpovede na písomné otázky. S odpovediami sme neboli ešte úplne spokojní. Veľká väčšina nebola e, úplne spokojná s nimi a preto koordinátori požiadali o opätovné vypočutie. Chcem pripomenúť, že Parlament hodnotí e, e, všeobecnú kompetenciu, vašu, vašu európsku zaangažovanosť a osobnú nezávislosť pri takýchto vypočutiach. Teraz k štruktúre diskusie. Väčšina by vám mala byť známa z minulého týždňa. Chcem poprosiť eh, dezignovaného komisára, aby eh, svoj úvodný eh, prejav obmedzil na maximálne 10 minút a na konci zasadnutia dostanete opäť 5 minút času na záverečné vyjadrenie. Budeme mať 13 otázok zo strany kolegyňa kolegov. Rozpráva bude prebiehať podľa takého istého formátu ako minulý týždeň. 5 minút eh, na každý slot, minútu eh, máme na otázku, 2 minúty na odpoveď. Následná otázka môže trvať maximálne 1 minútu a odpoveď na ňu tiež maximálne 1 minútu. V prvom kole eh, zaznie 7 otázok zástupcov 7 politických skupín a a v druhom kole 6 ďalších e, otázok podľa všeobecného prerozdeľovacieho, prerozdeľovacieho kľúča. Tlmočenie je nezabezpečené do 30, 23 jazykov. To znamená, že každý môže hovoriť svojim rodným jazykom. Prosím, nehovorte príliš rýchlo, pretože e, celá rozprava je pretlmočená Eh, rozprava je prenášaná, nahrávaná a priamo prenášaná na eh, internetovej stránke parlamentu. Toľko úvodom a eh, chcel by som vám už, pán Vojtechovský, udeliť slovo pre vašu 10-minútovú prezentáciu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. President, honore... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Ďakujem za to, že mi dávate túto príležitosť eh, bližšie objasniť, ako budem sa venovať eh, úlohám eh, komisára pre poľnohospodárstvo. Chcel by som detailnejšie objasniť moju víziu, ako európske poľnohospodárstvo urobiť e, e, udržateľnejším, zelenším, e, aby, ma, aby bolo konkurencieschopnejšie a efektívnejšie, spravodlivejšie. Teraz už by som chcel prejsť do môjho rodného jazyka, do polštiny. Rolníctvo európejské. Európske poľnohospodárstvo musí byť konkurencieschopné polnohospodári sú, sú podnikateľmi a potrebujú podporu, aby boli konkurencieschopné. Aby poskytli potravinovú bezpečnosť pre 500 miliónov našich e, občanov, tak aby každý deň dostali zdravé potraviny vysokej kvality. A toto si vyžaduje dostatočné financovanie budem bojovať za silný a zodpovedný rozpočet pre polnospodárstvo a rozvoj, vedecký rozvoj, tak aby sa tam vytvárali pracovné miesta, aby sa tam zabezpečili slušné životné podmienky. Spoločná polská politika si vyžaduje zjednodušenie a harmonizáciu ja budem navrhovať aj podporovať e, zníženie byrokracie, ktorá zaťažuje polnohospodárov, pretože títo chcú pracovať e, na zemi a venovať sa z zemi a zvieratám a nevyplňovať rôzne formuláre. Vážení poslanci, musíme podporiť e, pozíciu európskej polnohospodárstva aj na svetových trhoch s, spoločne s misiou, o ktorou hovorí aj pani e, predsednička von der Leyen, budem podporovať e, v našich rokovaniach s našimi obchodnými partnermi také normy, e, ktoré máme v Európskej únii, ktoré sa týkajú chovu zvierat, životných podmienok, životného prostredia a tak ďalej, ktoré sú najlepšie na svete, ale na druhej strane budem požadovať, aby takéto isté normy tiež dodržiavali, boli tie potraviny, ktoré budú dovážané do Európy, aby boli vyrábané rovnakým spôsobom, z rovnakých podmienok pre importérov, aby mali také isté podmienky ako naši vlastní výrobcovia. Takisto budem pracovať na geografickom označovaní, ktoré tiež podporujú aj miestnú a tradičnú kultúru v Európe alebo tú úlohu kultúry v Európe. Je to osobitne dôležité pre krajiny strednej a východnej Európy, pretože tam doteraz toho sa veľa neudialo. Vážení kolegovia, máme tiež veľmi pred sebou ambiciozne výzvy, pokiaľ ide o životné prostredie a zmenu klímy polnospodári budú tiež prispievať eh, k splneniu európskych cieľov, pokiaľ ide o znižovanie eh, emisí CO2 a ochrany životného prostredia, takisto ako aj dosiahnutie nulovej úrovni znečistenia. E, polnospodári už pracujú na ochrane e, životného prostredia aj pôdy, už e, často plnia podmienky, často sú však aj prvou obeťou zmeny klímy, kedy rôzne prírodné katastrofy im ničia ich pôdu. Takisto budem podporovať, chrániť farmárov, aby im sa nie vždy len niečo prikazovalo a zakazovalo, ale aby dostali dostatočné finančné e, stimuly pre nové finančné stimuly pre zelené polnospodárstvo. A tak, aby sme dosahovali ciele v životnom prostredí, tie by mali byť e, dobrovoľného charakteru, E, dobrovoľné postupy v rámci ekologických programov a dobrovoľné postupy v ochrane životného prostredia v druhom pilieri spoločnej polnospodárskej politiky. Takisto budem podporovať aj ekologické polnohospodárstvo, takéto poľnohospodárstvo môže do veľkej miery prispieť e, v ochrane životného prostredia a boji proti zmene klímy. Takisto navrhujem, aby sa aj vytvorili takéto spoločné postupy ekologické. Spoločná povedacká politika musí byť spravodlivá. Polnohospodárstvo eh, v jednotlivých eh, krajinách Európskej únie je rôzne. Nástroje, ktoré sa využívajú v polnohospodárskej politike, musia zohľadňovať tie eh, tie nerovnosti alebo tie nerovnaké podmienky. Musíme mať preto aj flexibilitu v jednotlivých finančných nástrojoch, ale na druhej strane spoločná popsárska politika musí naďalej byť zostať spoločnou. A tu vlastne zdieľam vaše aj obavy, e, ktoré boli už často vyjadrené aj v predchádzajúcej diskusii, že potrebujeme naozaj spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá bude spočívať v spoločných cieľoch spoločných e, spôsoboch intervencií alebo zásahov, stimulov aj ukazovateľov. A to je otázka, ktorá je tu asi najkontroverznejšia z celej reforme a chcel by som vyjadriť, že som e, pripravený diskutovať aj s Európskym parlamentom aby táto spoločná politická politika naozaj bola spoločná, ktorá v tejto chvíli prechádza reformou aby sme zároveň ale ponechali ten elastický alebo ten prístup e, flexibility. Čiže kde je hranica, kde je ešte priestor pre určité e, e, stimuly na národnej úrovni a kde budú stimuly z európskej úrovne. A spravodlivosť spoločnej povedanskej politiky, to je tiež otázka konvergencie vnútorná aj vonkajšia pretože sme už na dobrej ceste, ako dosiahnuť e, dorovnanie príspevkov medzi jednotlivými krajinami. A budem robiť e, všetko preto, aby z tomu došlo čo najskôr to, že tieto polsárske platby nie sú e, rovnaké v jednotlivých krajinách, to je dosť bolestná otázka a je to nespravodlivé osobitne proti krajinám Strednej a Východnej Európy. Vážení poslanci, máme problém. s koncentráciou e, zemi a tiež s odnímaním alebo znižovaním polnovaskej pôdy v niektorých krajinách. To sú otázky, ktoré síce súvisia e, pod, alebo spadajú pod kompetenciu jednotlivých členských štátov, pretože tam spadá táto otázka, ale musíme e, chrániť polnospodárov, keď sa im zaberá stále viacej polnovaskej pôdy v tomto sa aj urobila správa v Európskom parlamente z roku 2017. A tá správa obsahuje dobré odporúčania a ja budem sa snažiť prijať opatrenia, ktoré e, budú vyžadovať zavedenie dobrých postupov alebo monitorovania situácie, alebo tam, kde sa podarilo e, situáciu riešiť, tak aby sa tam tieto spôsoby e, šírili aj do ostatných krajín vážení poslanci, v európskom polnohospodárstve je aj priestor pre rôzne druhy e, firie. Môžu to byť veľké, stredné podniky alebo aj malé. V tom aj spočíva európsky model polnohospodárstva. Tie väčšie a silnejšie e, podniky tie zabezpečujú potravinovú bezpečnosť a tie menšie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri e, zachovaní vidieckého e, prostredia a tiež zachovaniu alebo ochrane európskej e, krajiny a vidieka. Je to veľmi silná hodnota európskeho polnohospodárstva a preto my musíme túto hodnotu chrániť v Európe. Takže veľmi pekne vám ďakujem a som pripravený na vaše otázky. Ďakujem, pán Vojčechovský, za vašu úvodnú prezentáciu. A ďakujem, že ste sa aj pridržiavali e, vám prideleného ročníckého času. Teraz sa dostanú slovo zástupcovia politických skupín, ako prvý pán Dorfman za EPP. Ďakujem, vítam vás, pán dezignovaný komisár. Z písomných odpovedí, ktoré sme od vás dostali, Eh, Vychádzam z toho, že reformné návrhy, ktoré komisia predložila minulý týždeň, eh, v zásade zdieľate, ale eh, správne píšete aj, že chcete tam vložiť svoje vlastné pozície. Preto sa chcem konkrétne spýtať, ako to chcete urobiť v budúcich týždňoch a mesiacoch Eh, chcete pokračovať v spolupráci so eh, eh, súľaďovaní našej práce, vašej a našej tu v parlamente a potom sa to pretaví do trialogov, alebo chcete ešte pred hlasovaním tu predložiť návrhy z komisie a ako to všetko chcete zosúľadiť s Európskym ekologickým dohovorom. Poslovi. Veľmi pekne vám ďakujem za otázku. Ja poviem tak, že pokiaľ ide o z pohľadu pána komisára Čološa, ktorý bol komisárom a tvoril reformu spoločnej slovenskej politiky od začiatku, ako sa stal komisárom, mal ten luxus, že mohol navrhovať všetky riešenia prakticky od začiatku. Ja som komisárom, alebo budem komisárom, teda ak ma zvolíte, ja som e, dezignovaným komisárom v situácii, kedy už je na stole hotová reforma a mandát, ktorý mi udelila pani predsednička von der Leyen, vlastne mi dáva úlohu negociovania, dokončenie tejto reformy, negociovanie aj s ďalším aj novým parlamentom aj všetko to, čo s tým súvisí. Ja, ja viem, poznám všetky tie návrhy, tiež poznám aj správu pána Dorfmana, kde uviedol e, stanovisko parlamentu v kľúčových otázkach. Poznám stanovisko komisie, ktoré bolo vyjadrené v maji 2019, ale doteraz, alebo teraz dnes nemám k sebe posledné stanovisko parlamentu už tohto nového mandátu a na toto zatiaľ ešte stále čakám, aj keď už vlastne predpokladám, ktoré body budú kontroverzné. O jednej veci som som už hovoril, to je práve tá spoločnosť tej spoločnej politiky. Um, som pripravený prijímať kompromisy pri príjmaní návrhov počas ďalšej parlamentnej práce. Aj môj mandát v tejto chvíli nepredpokladá e, prikladanie zmien z vlastnej iniciatívy, ale som otvorený tomu, aby dobré návrhy, ktoré naozaj podporujú SPP, sme mohli akceptovať. Nezabúdajme, že tu ešte jedna strana v tejto diskusii a to je rada. E, myslím si, že spoločne sa nám podarí napraviť alebo ešte vylepšiť tú SPP. Ja som otvorený e, e, prijať viaceré návrhy aj vo vašej samotnej správe, ako aj v stanovisku e, komisie, aj keď to by sa vlastne všetko bolo malo ešte udiať počas trialógu. Herr Dorfmann, <clears throat> zur Nachfrage. Pán Dorfman, máte doplňujúcu otázku? Možno stručná otázka e, k tomu e, obdobiu prechodu. Je znamená, že táto reforma e, nebude od 1. januára 2021 plne funkčná. Takže ako si myslíte, môže vyzerať tento prechod a ako dlhé bude takéto prechodné obdobie, kým efektívne tu budeme môcť začať uplatňovať novú politiku poľnohospodárstva? Komisia e, v tej Nuž, e, Komisia v tejto chvíli finalizuje práce, čo skoro bude ohlásený projekt e, nariadenia toho prechodného, minimálne na prvý rok. Bude musieť byť zabezpečená kontinuácia do existujúcej SPP, takže minimálne to bude na jeden rok. Tiež z už mojej práce v komisii viem, že už prebiehajú intenzívne práce na príprave novej nad novými strategickými plánami komisie a komisia už spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi na príprave strategického plánu. Takže v súlade s, tej, e, s tým návrhom už odchádzajúcej komisie, to ešte pripomínam, že to pripravila ešte odchádzajúca komisia, bude na stole e, návrh predloženia existujúcej SPP na dobu jedného roku. Ja verím, že to postačí, pretože to nie je nová situácia. Aj v predchádzajúcich e, reformách bol takýto jeden rok prechodný navrhnutý. Dank. Ďakujem pekne. Pán kolega De Castro. Komisário. Vítam vás, eh, pán komisár. Dezignovaný komisár, eh, eh, agroalimentárny sektor v Európe je pod tlakom americká administratíva chce ošetriť slamy produkty z Európskej únie na úrovni 7,5 miliard ako odveta za kroky z oblasti Airbus. Takže to bude mať aj ekonomické, aj sociálne dopady. E, pri predchádzajúcom e, vypočutí sme sa hovorili o, e, sme sa rozprávali o metodách, ktoré používajú poľnohospodárske podniky. Takže čo chcete uplatniť, aby ste sa vyhli kríze celého poľnohospodárskeho trhu v agroalimentárnom sektore v Európskej únie. Čo, predpoklad, čo predpokladáte, že aktivujete aj na úrovni VTO a ako chcete financovať e, prípadné opatrenia, ktoré by ste navrhli, pokiaľ by sa nenašlo diplomatické riešenie tohto sporu, ktoré si samozrejme všetci želáme. Ďakujem bardzo e, panu posłowi. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja samozrejme túto situáciu poznám. To sú dramatické rozhodnutia, ktoré aj prekvapujú polnospodárov a určite nie je to prvýkrát, kedy v tej veľkej svetovej politike je taká situácia, že práve na polnospodárov dopadajú skutky, ktoré e, sa dejú v iných e, priemyselných odvetviach a polnospodári sú tu úplne nevinnými obeťami konfliktu. Eh, ku ktorému vôbec nemalo ani dôjsť. Ja ďalej počítam s tým, že že sa teda nájde nejaké politické riešenie tohto konfliktu, tak, ktoré sa nebude dotýkať či, alebo nedotkne sa polnohospodárstvo, respektíve aby jeho dopady ne, ne, neboli priamo na polnohospodáru. A verím, že sa to všetko vyrieši, ale však ak nie, tak určite bude musieť eh, okamžite všetko vyhodnotiť, tie dopady po rozhodnutia americkej vlády na európske polnohospodárstvo, vyhodnotiť tieto dopady a pojazniť systém pomoci. Sú tam rôzne možnosti v rámci e, tej trhovej pomoci. Máme tu aj dobré skúsenosti z Európskej, Európskej únii. Vlastne už tu máme aj skúsenosti, napríklad v súvislosti s ruským embargom, kde naozaj Európska únia Eh, udelila pomoc eh, polnospodárom, ktorí boli dotknutí takýmto embargom. Takže podobný postup teda ak teda k tomu dojde, keď sa ten konflikt nevyrieši, tak ako komisár budem bojovať za to, aby sa čo najviac prostriedkov eh, poskytlo na kompenzáciu strát polnohospodárov, ktorí budú dotknutí e, takýmto nerozumným rozhodnutím. Pán kolega De Castro, máte následnú otázku? po kríze v dôsledku ruského embarga nemôžeme akceptovať, aby naši poľnohospodári ďalej e, platili účty za politické rozhodnutia iných krajín. Takže ste pripravení, pán komisár, preukázať, že komisia bude naozaj stať po boku svojich občanov a svojich firiem a zaktivuje krízovú rezervu, ktorú predpokladá spoločná poľnohospodárska politika a ktorá má podporovať práve v prípadoch vážnej e, krízy. A práve preto, aby sme efektívne čelili takýmto eh, nebezpečným situáciám. Náš výbor pre poľnohospodárstvo žiadal, aby budúca eh, mm, spoločná poľnohospodárska politika zabezpečila zvýšenie eh, výšky financií, ktoré sú v tejto rezerve. Treba sa dopracovať až na úroveň 1,5 miliardy. E, boli by ste za podporenie e, stanoviska Európskeho parlamentu, tak aby sa z tejto rezervy stal naozaj užitočný nástroj na efektívne e, riešenie turbulencií a kríz na trhu? Pán Vojčechovský na minútu. Bardzo dziękuję, panie pośle. Ďakujem pán poslanec za túto otázku, aj za tú tému. Jasne môžem odpovedať áno. Rozhodne som za to, aby sa zvýšili možnosti reagovania a pomoci polnospodárom v krízovej situácii. E, to je určite aj celkovo najväčší problém že sa urobí niečo a nájde, zrazu dojde k nejakej prekvapivej situácii, nespravodlivo je, sa ocitne e, farmár ako e, obeď a nakoniec to končí jeho bankrot, bankrotom, takže takáto rezerva pre bezpečnosť spolnospodárov je určite kľúčovou otázkou. Ja si myslím, že tá 400 miliónová rezerva, ktorá je v rozpočte, ona bude teraz možno trošku sa ľahšie užívať, pretože trošku je teraz z roku na rok sa prechádza, ale e, najlepšie bolo, keby sa to kumulovalo a sa to stále navyšovalo. Budem teraz zvyšovať, podporovať všetky rozhodnutia, ktoré naozaj budú pomáhať e, polnospodárom dostať sa z krízy. Kolegyňa Müller, pán dezignovaný komisár, srdečne ďakujem za to, že ste povedali, že sa bude zasadzovať za túto spoločnú poľnohospodárskú politiku. V Nemecku práve zači- zažívame, že národné zákonodárstvo podporuje štruktúrálnu zmenu poľnohospodárskú poľnohospodári chcú e, prebrať svoju mieru zodpovednosti, ale chcú aj e, ochraňovať biodiverzitu a klímu. E, sme súčasťou riešenia a preto je potrebné zabezpečiť tým aj e, e, živobytie ponosvárskou činnosťou. Treba podľa mňa sa preto sústrediť e, primárne na mladých farmárov. Viete, že v tejto oblasti máme závažný problém. Európske poľnohospodárstvo vo vidieckých oblastiach má veľmi nízku mieru mladých poľnohospodárov ako môže spoločná poľnohospodárska politika prispieť eh, k tomu, aby sme si zachovali aspoň tento počet a zvyšovali ho. Potrebujeme tu konkrétnejšie opatrenia, pretože spoločná poľnohospodárska politika doteraz e, financie e, venovala tejto, tomu, tejto problematike, ale nepriniesli nejakú zásadnú zmenu. E, pán Vojčechovský. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za túto naozaj dôležitú otázka mladých farmárov je kľúčová pre budúcnosť vidieka, pretože máme obrovský problém s vyľudňovaním vidieka a bolo to aj tiež výsledkom správy, ktoré sa pripravovalo v súvislosti s e, trhovým dohľadom a nedostatok mladých farmárov je určite teraz najväčším problémom e, pre pôvodce polhospodárstvo, ale situácia je rôzna v jednotlivých krajinách. U vás v Nemecku a v Polsku sú, sú rôzna situácia. V Polsku je ešte ako tak dosť dobre, máme viac mladých farmárov, ale tiež musíme byť na pozor, aby sme ich podporovali, aby sme im podporovali podporovali v tom, aby na vidieku zostali. Sú tu rôzne pom- formy pomoci, je tu prvý, po- prvý pilier, potom 2% na podporu mladým, potom e, druhý pilier, v ktorom sú rôzne nástroje na e, začatie podnikania pre mladých farmárov. To fungujú, ale tieto prostriedky nie sú dostačujúce pretože v posledných rokoch napríklad, e, ja som už hovoril aj na minulom vypočutí o tom, že aj ubýva na mladých farmárov a mnohé firmy zatvárajú, e, už e, viac ako milión ich skončilo, takže my musíme takisto sa postarať o to, aby sa nám zvýšil počet týchto mladých farmárov. Najväčším problémom je prístup k pôde Takže tento problém by bolo treba vyriešiť, ako zabezpečiť mladým farmárom prístup k pôde, e, najmä aj tiež zabrániť takej nadmernej koncentrácii, čiže nejakým spôsobom podporiť možnosť kúpiť si e, pôdu. Do, ale tiež otázka inovácií, ja som o tom ešte zatiaľ nehovoril dnes, e, je treba využívať inovácie, rôzne nové technológie, digitálne technológie aj na vidieku, rôzne inteligentné riešenia, je treba podporiť, lebo toto by mohlo pri prilákať eh, mladých ľudí. Eh, mladí ľudia tiež čakajú eh, dobré podmienky na vidieku a chcú žiť v modernej spoločnosti. Takýmto spôsobom, keby by sme ich mohli tam podporiť. Máte doplňujúcu otázku? Geht's, Würden, Súhlasili by ste so mnou, že potrebujeme ešte aj doratočné úsilie v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike, určitú sociálnu komponentu? Nie je k dispozícii tlmočenie? Nefunguje to? Teraz už áno. Takže súhlasili by ste, že potrebujeme vyvinúť dostatočné e, úsilie e, v e, novej spoločnej poľnohospodárskej politike v sociálnej oblasti, semináre, odovzdávania zo staršej generácie, pokiaľ ide o odovzdávanie ich e, fariem. A e, treba aj zabezpečiť lepšie vzdelanie pre mladých farmárov vo všetkých členských štátoch, pretože viem, že sú tam rôzne vzdelávacie štandardy v Európe. Treba sa zasadzovať za inováciu, za techniku. To e, podľa mňa je súčasťou tejto sociálnej zložky, ktorú treba posilňovať. Trzeba e, oczywiście e, podejmować. Samozrejme, že treba všetky tieto veci, o ktorých ste hovorili, podporiť. A iste aj to medzigeneračné vzťahy sú veľmi dôležité. Ja mám aj skúsenosti z mojej vlastnej krajiny v Polsku, kde dobre fungoval systém, aspoň určitý čas e, tých e, štruktúrálnych e, podpor, ktorý vlastne stimuloval to, aby aby, sa, aby e, teda farma prechádzala z rúk e, rodičov na deti sa určitou podporou a to bolo veľmi dobré, to fungovalo. Je to, bol to dôležitý nástroj, tak, e, ale mohli by sme urobiť určite oveľa viac v tejto otázke. Ale tiež je dôležité, o čom hovoril pán De Castro, ten pocit istoty, to, čo si počať v kríze Musíme robiť všetko preto, aby povolanie farmára nebolo e, také nebezpečné, lebo mnohí e, sa obávajú, že do toho idú, lebo je tu veľmi veľké riziko, všetko urobím pri najlepšej voli a ochote a napokon o všetko príde, všetko stráti. Čiže to, ten pocit istoty a bezpečnosti, to je najdôležitejšie, aby sme získali mladých ľudí pre to, aby zostali na vidieku. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán kolega Hojzling. Pán komisár, v prvom rade ďakujem za vaše odpovede, ktoré sú tento raz oveľa konkrétnejšie než to, čo ste povedali v prvom kole. Pozitívne hodnotíte, že chcete akčný plán pre e, ekologické poľnohospodárstvo, zasadzujete sa za e, štandardy ochrany zvierat, ale chcete bojovať aj za to, že externá konverzia sa má zrýchliť jeden bod, kde mám podozrenie, e, že na konci sa povie, že tam potrebujeme nejaké, nejaký strop zostanete e, v tejto oblasti naozaj e, pevný, e, takže menej prostriedkov pre veľké podniky a viac podporovať menších. A máme podozrenie, že členské štáty budú menej dôsledné, možno než by ste si to vyželali. Ako chcete zabezpečiť záväznosť, um, aby členské štáty nevypracovali len nezáväzné opatrenia? vediem, máme tu naďalej obavu, že tu môže dojsť jednoducho k renacionalizácii, ako chcete zabezpečiť aj e, väčší vplyv parlamentu, väčší dohľad. No a k Mercosuru, ako chcete podporovať európske pestovanie e, strukovín a bielkovín. Pán Vojčechovský. Ďakujem pekne. No, pokiaľ ide o malé farmy, už som o tom aj tiež hovoril aj v prvom vypočutí, som veľmi za to, aby sme chránili malé podplaské podniky, aj keď to nie je nejaký spôsob favorizovania alebo preferovania vonkoncom. Nie, ide o to, že tieto sú naozaj slabšie a sú viac ohrozené zánikom. Preto budem sa starať o to, aby plat strategických plánoch, ktoré budú pripravovať aj členské štáty, aby boli takéto nástroje na ochranu malých eh, aj portugalských podnikov, aby sme o nich neprichádzali, aby sa nezmenila krajina eh, že v Európskej únii tak, že pôjdem eh, autom cez ňu a nebudem vedieť, že či idem v Európe alebo cez Kanadu. Takže musíme podporovať tieto malé podniky. Samozrejme, ja ja rozumiem, že je tu potreba e, toho takéhoto modelu podpory. A pokiaľ ide o otázku bielovi, bielkovín, vidím tu veľký priestor, pretože my sme veľkým dovozcom soje z Ameriky. Asi 36 miliónov tón ročne a iste by sa produkciou bielkovinových e, rastlín v Európe by sme to mohli nahradiť a k tomu by mohli byť dobré programy tiež e, napríklad vlastné pastvy, takisto chov vlastných zvierat a takéto programy by mohli byť naozaj financované z prostriedkov druhého, pilieri, druhého piliera a možno by sme to mohli nejakým spôsobom e, e, napojiť aj napríklad na životné prostredie, lebo tým pádom by bolo menej dopravy, menej prepravy a keď by, boli to, keby bola lokálna produkcia. V tomto vidím veľkú šancu šancu v takýchto postupoch. A určite budem podporovať to, aby to aj bolo v strategických plánoch. No, Heusling, co náfali? Teraz eh, pán Heusling, dodatočná otázka. Otázka prepojenia klimatických opatrení. Chcete sa postarať o to, aby to bolo všetko jednotné, aby to sa, tam neboli odchylky na národnej úrovni? Druhá otázka k tým finančným aspektom. Pokiaľ ste za to, aby ste posilnili mnohé opatrenia v rámci druhého piliera, tak to musíte jasne povedať a jasne sa zasadiť o to, aby tento druhý pilier nebol e, skresaný o 30 finančne. Takže financie v rámci druhého piliera tým pádom musia byť navýšené, nie oslabené. Pán Vojčekovský na minútu. Pytania o, o budžet. Otázka o rozpočte v druhom pilieri alebo aj v prvom pilieri vlastne je to dosť ťažko takéto veci odpovedať, lebo ja samozrejme by som bol najšťastnejší, keby ten rozpočet bol čo najvyšší, aby bol na takej úrovni, ako bol všeobecne. A určite by som bol najšťastnejší, keby sa ešte aj dokonca navýšil, lebo potreby sú tu ohromné a určite by sa nám podarilo alebo alebo by vedeli to naši farmári racionálne využiť. Ale musím byť e, realistickým. Dnes máme na stole taký návrh rozpočtu, aký je. V tejto sáli hovoríme o potrebe prípravy tak správy, o, o, o, kde sa otvoria a kde, kde od argumenty k tomu, aby sme mali silnejší rozpočet. A ja budem všetko, preto, všetko čo je možné robiť preto, aby som ten rozpočet, aby sa ten rozpočet e, zodpovedal e, očakávaniam európskych farmárov. A pokiaľ ide o tie otázky, už nemám času na odpoveď, prepáčte. Ďakujem, kolega David. Vážený pán eh, dezignovaný komisár, vo svojom úvodnom prejave ste sa vyjadrili mnohým dôležitým otázkam a taktiež mnohé otázky už tu boli položené, ktoré som chcela položiť aj ja. Napriek tomu sa opýtam tak, aby ste sa mohli explicitne vyjadriť. Ako sa dívate na otvorenie priestoru pre dovoz stáleho, stále väčšieho množstva polnospodárských produktov z mimo EÚ, ako napríklad z Ukrajiny alebo aj z európskych oblastí mimo Európsku úniu, ako napríklad Ukrajina, Mercosur, Nový Zéland, Austrália, Vietnam, Spojené štáty. Máme pripustiť takúto konkurenciu, ktorá v niektorých prípadoch svojim charakterom je až nekalá a povedie k postupnému znižovaniu schopností európskych krajín zásobovať vlastné obyvateľstvo? Pokladáte vysokú mieru sebestanočnosti európskych krajín za strategicky dôležitú? Pán Vojčakovský, dve minúty. Bardzo dziękuję. Ďakujem pekne, pán poslanec David, za túto otázku. Treba chrániť záujmy európskych farmárov vo všetkých e, obchodných dohodách. Ale na, tiež treba za, nezabúdať na to, že iste potrebujeme medzinárodný obchod, pretože z mnohých e, pohľadov je potrebný pre európske hospodárstvo, a musí byť ale dobrý aj pre mnohé e, sektory v polnohospodárstve, pretože Európska únia je tiež veľkým exportérom potravín, pretože my máme nadprodukciu potravín a potrebujeme obchodné dohody. A vec, alebo ide o to, aby to nebolo tak, že zisk jedného je na úkor niekoho iného, že sú obeťou že sa polnospodári sú obeťou iných záujmov. Nikdy s tým nebudem súhlasiť, aby európsky farmári boli obeťou nejakého biznisu mimo polnohospodárstvo. A iste jedni budú zarábať na e, obchodnej dohode a druhí by na nej mali strácať. Takže to mu určite treba zabrániť a ja ako komisár, ktorý je zodpovedný za polospodárstvo, budem trvať na tom, aby akékoľvek obchodné dohody, keď sa budú uzatvárať, aby sa ne, nenastala taká situácia, aby neboli um, tie tarifné dohody aj o produktoch, ktoré sa dovážajú do Európy, aby neohrozovali záujmy európskych producentov. A No, keď by došlo by k nejakej situácii náhodou, e, v, tak urobím všetko preto, aby sme prijali nejaké pomocné nástroje a také krízové nástroje, ktoré sú, ako aj pán poslanec De Castro e, spomínal vo svojej otázke, že tie treba navýšiť potom budeme môcť ľahšie reagovať na takéto situácie. Kolega David. Kolega David, ešte nadväznú otázku. Podporíte oveľa spravodlivejšie rozdelenie polnospodárskej dotácií vzhľadom na to, že existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami až jedna k šiestim Malo by sa taktiež prihliadať k tomu, že podmienky v jednotlivých krajinách sú rôzne, alebo sa tieto rozdiely majú ignorovať s byrokratickou indolenciou. Pán Vojčekovský na minútu. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Ja už som hovoril o tej vonkajšej a vnútornej konvergencii, že je to potrebné a iste je treba nájsť, a hovoril som aj o tom, že treba vyrovnať tie polnocenské platby. Je to aj problém rozdielov medzi jednotlivými krajinami? a niektorých dokonca, dokonca až 1 ku 10. Aj sam, rozdiely sú aj v samotnej krajine. A jeden polnospodár môže že dostať 10 krát menej ako iný v tom istom, tej istej krajine. A práve preto sú tu tie návrhy na konvergenciu, tú vnútornú aj vonkajšiu. A už sme na ceste, ktorá by mala viesť eh, k znižovaniu rozdielov aj v budúcnosti to vyrovnania, ale Určite si myslím, že je potrebné mať ambicioznejšiu politiku a rozhodnejšie rozhodnutia, pretože je to bolestný problém, ktorý rozdeľuje farmárov, aj tiež rozdeľuje členské štáty a v podstate veľmi to škodí Európskej únii. Ja si myslím, že stojí za to, aby sme išli do toho, aby sme sa pokúsili pri, pri, dosiahnuť spravodlivosť. Kolega Kužmiuk. Ďakujem pekne. Pán zadegnovaný komisár, vy ste sa k tomuto už vyjadrovali o otázke koncentrácie pôd, pôdy ja by som chcel pripomenúť správu, ktorá, e, ktorú pripravila pani Neuchel ktorá je tu prítomná a bola prijatá väčškou väčšinou hlasov. A v tejto správe je uvedené, že v roku 2013 3 hospodárstiev hospodárovalo viac ako 52 pôdy a 67 ledva 11 pôdy. Takže v podstate aj vy ste to naznačili, že e, obhospodarovanie jednotliv- pôdy je v kompetencii jednotlivých členských štátov, ako ste to aj hovorili, že to sa nedá z Európskej únie ovládať, ale či by sme nemali prijať nejaké také nástroje, aby sme bránili ďalšej koncentrácie pôdy, aby európske e, polospodárstvo bolo predovšetkým, alebo sa opieralo predovšetkým rodinné farmy. Ďakujem pekne za túto otázku. Pán poslanec Kužmuk. poznám ten, tú správu pani Nojš, je to veľmi zaujímavá. Tiež má určité dramatické závery, pretože tá koncentrácia pôdy je určite v, je dosť do vysokej miery už v Európskej únii existuje. A teraz ako to máme zmeniť. E, tu nemôžeme jednak vstupovať do kompetencií členských štátov, pretože to sú otázky vlastníckých vzťahov a to je v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ, sú regulované jednotlivými členskými štátmi, čiže my nemôžeme nanútiť členskému štátu nejaký predpis o tom, kto si môže kúpiť e, pôdu v danej krajine a kto môže byť farmárom. Ale sú určité riešenia právne, ktoré ohraničujú možnosti odkupovania právo skupovania pôdy v súlade s právom, tak aby e, neboli v, e, v konflikte s európskym právom. Samozrejme, že to musí byť v súlade s e, k Samozrejme, že nie je možné nejakým spôsobom ani um, diskriminovať kohokoľvek pri e, kupovaní pôdy, čiže bolo by dobre nejakým spôsobom e, dobre presadzovať e, dobre a osvedčené postupy. Ja viem, že vy ste hovorili aj o polskom predpise. Ja poznám ten zákon a naozaj sa snaží brániť koncentrácii pôdy. To by mohol byť iným z príkladov, ale takéto riešenia sú aj v iných krajinách. Preto musíme situáciu monitorovať Eh, ohľadom tej koncentrácie pôdy a brániť eh, farmárom pred eh, takýmito, takýmto konaním. Jedným z nástrojov je tzv. capping, ktorý aj navrhuje, je v návrhu reformy a tam sú určité limity pre tie najväčšie e, podmienky, ale pod, neviem, je tam kvota 100 tisíc a podobne. To je, a pritom tieto kvoty či limity sú zároveň aj predmetom najväčších diskusí e, v rámci diskusie o novej reforme. Kúr, pán Kužmiuk, máte doplňujúcu otázku, tak ja môžem pokračovať ešte v téme, či nemyslíte si, že keby sa urobila definícia aktívneho polnohospodára, ktorá by bola jasne zadefinovaná alebo v súvislosti s odvetvím polnohospodárstva, či by to nemohlo byť jedným zo spôsobov, aby sa zabránilo procesu ďalšej koncentrácie pôdy v Európskej únii. Máte jednu minútu. Súhlasím s vami, že to je jeden z kľúčových nástrojov, akým spôsobom No a keď niečo budeme ohraničovať, no, už samotné využívanie SPP, osobami či firmami, ktorí nie sú farmármi, pretože SPP by mala byť predovšetkým pre skutočných e, farmárov, polnospodárov. My máme určité definície, čo je aktívny e, rolník či polnospodár a ostatnú úlohu majú samotné členské štáty, ale tu vyjadrujem otvorenosť, že ak tu budú nejaké návrhy zo strany Európskeho parlamentu v tomto smere, ale musíme brať samozrejme do úvahy aj stanovisko rady, lebo tam je dosť veľký veľký odpor voči, takýmto defini- voči takýto definícii. Ja som v každom prípade otvorený a chcel by som, aby ten rozpočet 365 miliard eur, ktoré sú, je predpokladaných v európskom rozpočte, a môže sa dokonca stať, že sa to nám to aj podarí navýšiť, aby naozaj tie peniaze boli určené skutočným farmárom. A to by boli ozajstné peniaze farmárske. Flanagan. Kolega Flanagan. Ďakujem za to, že ste sem opäť prišli. Som rád, že hovoríte eh, vlastným jazykom. Eh, pokiaľ ním nebudete hovoriť, tak, sa, tak o neho prídete. Môžete sa o tom presvedčiť napríklad v Írsku. Takže environmentálni aktivisti ehm, si vkladajú veľké nádej do toho, že by ste sa vystali komisárom. Dúfam, že majú pravdu, ale neviem, z čoho vychádzajú. Vy eh, ste ehm, z rovnakého politického kontextu ako eh, britskí konzervatívci, ktorí eh, včera, ktorý zástupca včera negatívne popísal mladých environmentálnych aktivistov. Ale my potrebujeme ozelenenie, ekologizáciu. Máme tu napríklad schémy na ochranu vody, vody, Výbor eh, Envy má mm, zastáva 20-percentnú 20 eh, stanovisko, potom výbor Agri má, eh, chce tam mať úroveň 30 Aký je názor vás, v naše stanovisko, čo si myslíte vy? Pán Vojčekovský na dve minúty. Dziękuję panu posłowi. Jak państwo wiedzą... Ďakujem pekne, pán poslanec. Ako už viete z predchádzajúceho vypočutia, som, veľmi mi záleží na tom, aby SPP a Európske poľnohospodárstvo sa naozaj dialo všetko v súlade s ochranou životného prostredia. Myslím si, že aj samotná architektúra SPP, ktorú navrhuje komisia, je logická. Poľnohospodári budú plniť určité povinné, povinné požiadavky na báze kondicionality a potom budú dobrovoľné ekoprogramy a dobrovoľné e, postupy v rámci druhého piliera. A ja si myslím, že tých 20%, o ktorých eh, hovorí výbor Agri, to je dobrý východiskový bod a ja som otvorený v diskusii o kompromise, len chcel by som vás poprosiť, že kým začneme hovoriť o kompromisoch, musíme poznať všetky eh, názory, ktoré budú na stole, pretože je tu ešte rada a musíme poznať všetky názory. Keby, ak by som sa stal komisárom, tak ja určite budem diskutovať so všetkými stranami v tejto otázke. 20% je celkom logický návrh, ktorý navrhol výbor, výbor Agri. Ja som e, naklonený podpore takéhoto percenta, či je potrebné viacej, neviem. Musíme mať stanovisko všetkých e, zúčastnených stran, osobitne stanovisko rady. Natomiast chcę, pán powiedział o... E, A ešte pokiaľ ide o ochranu e, zvierat, ešte by som doplnil jednu vec, pretože mne na tom veľmi záleží, ale chcel by som jasne povedať, že nepre, pokladám nejaké iniciatívy, aby sa zavádzali rôzne nové zákazy alebo limitovanie či ohraničenia, pretože Nová Európska únia už aj tak má najväč, najvyššie normy v ochrane e, zvierat, e, preto budem e, proti takým opatreniam, k, ktoré budú zakazovať rolníkom dobrovoľne zlepšovať kvalitu alebo ochranu zvierat. Chápem, že apelujete na dobrovoľníctvo, no ale do, problém s tým, či, že keď je niečo dobrovoľné, tak to bude dobrovoľné pre niektorých a pre iných nie. A uvidíte, že napríklad tam, kde je farmárčenie e, obťažnejšie, tam s tým budú mať problém. Takže špecificky, aké máte názor na ekoschémy? O akých ekoschémach hovoríte? Zahrňali by platby napríklad pre služby zachytávania uhlíka, pretože vidíme situáciu v Írsku aj na iných miestach, kde možno nejak magicky eh, dokážeme vysadiť eh, stromy, ktoré zachytávajú viac uhlíka než predtým, eh, keď tam neboli žiadne stromy, ale je tam finančný stimulus. Pokiaľ by bol finančný stimulus pre zachytávanie uhlíka, Napríklad, pokiaľ by ľudia mohli sa dostať do situácie, kde sa im platí napríklad e, za 40 tón na hektár za zachytávanie uhlíka. Momentálne takéto schémy nemáme. Čo si o tom myslíte? No, Myslím, že porušáme sa. Ďakujem pekne. Myslím, že sa, že sa tu E, toto je práve otázka, ktorá je jednou z tých najspornejších otázok. Isté, tie ekologické programy by mali byť e, v súlade s názorom samotného členského štátu či máme robiť konkrétne ekoprogramy na úrovni Európskej únie a dať im členským štátom a povedať im, že tu máme zoznam takých ekoprogramov a vy si z neho niečo vyberte. Ja by som skôr bol za to, aby sme takéto, takéto ekoprogramy by mali na národnej úrovni vznikať. A pokiaľ ide o samotné návrhy, napríklad na ekoprogramy, napríklad tu je využívanie nových eh, eh, technológií, využívanie rašelinísk, E, rozširovanie o takýchto e, e, rašelinísk tiež ob, zmena využitia pôdy a rôzne iné návrhy tu sú, ale bolo by dobre, keby takýto zoznam sme jednak mali, ale by členské štáty sme teda nenechali to na nich, ale by sme im dali možnosti vybrať nejakého zoznamu. Ďakujem, takže tým pádom sme ukončili kolo otázok mene politických skupín, mene koordinátorov. Teraz e, kolega Schmidbauer v rámci druhého kola otázok. Ďakujem. Pán dezignovaný komisár, viaceré členské štáty už e, sú odkázané na dobre rozbehnuté programy v rámci druhého piliera, no a využívajú E, taktiež to príležitosť na to, aby si um, zariadili uh, prosperujúce polnospodárstvo, už som hovorili kolegovia, ale teraz sú tu veľké škrty, napriek tomu, že obyvateľstvo veľmi obmedzuje, e, tento, pardon, oceňuje tento rozpočet v tejto oblasti. Ho, hovorili ste o tom už v súvislosti s malými a strednými podnikmi, ide tu o to, že ich musíme podporovať, ale dajte mi prosím nejaký príklad. Hovorili ste o akčnom pláne, nejaký hmatateľný príklad pre mňa a pre kolegov a prosím, nezabúdajme, že keď hovoríme o malých polnospodároch a o stredných e, polnospodárských podnikoch, že tu ide o zaistenie polnospodárstva v znevýhodnených oblastiach a v horských oblastiach, aby sme sa aj vyhli tomu, že ľudia budú odchádzať z videckých oblastí. Na to netreba zabúdať, pretože mesta explodujú a infraštruktúra niekedy nestačí, pretože toto vyľudňovanie je príliš rýchle. Ďakujem. Konkrétny príklad, prosím. Pán Vojčekovský na dve minúty. Ďakujem bardzo, e, pani poseł. Ďakujem, pani poslankyňa Šmit, za túto otázku. Aj mňa trápi, že rozpočet na vedecký rozvoj je pred, sa predpokladá nižší, než tomu bolo predtým, hoci by mohlo byť zvýšené financovanie, ktoré dorovná ten úbytok samotnými členskými štátmi. Čiže ak by sa tento e, rozpočet ponechal alebo zachoval, tak by nemuseli e, mať menej peňazí farmári, ale isté podpora vidieckého rozvoja alebo vidieka určite, alebo zabezpečenie prostriedkov na to musí byť povinnosťou tu je potom otázka určitých priorít v rámci samotných fondov. Ja často vnímam, že nie často sú tieto fondy dobre rozdelené. Veľká časť tých fondov nakoniec skončí iste takým príjemcom, ktorí to potrebujú na modernizáciu veľkých e, fariem, iste aj to treba robiť. Ja netvrdím, že nie, to treba podporovať, ale do veľkej miery by mali byť priority e, v tej e, veci, ktorá zabezpečuje rozvoj vidieka, všade, kde, kde sú či horská oblasť, to je príklad osobitne, osobitného problému. Nemôžeme dopustiť to, že by došlo k zániku polnospodárstva v horách. E, to je potrebné osobitne podporovať a v tom budeme pokračovať e, v tejto podpore naďalej. Boli podporovaní títo polnospodári v minulosti, budú aj naďalej. A pokiaľ ide o podporu rozvoja, miestneho rozvoja, myslím si, že tu je veľký priestor pre určité, určitú podporu takej lokálnej spolupráce medzi napríklad polospodármi a miestnymi podnikateľmi. Myslím si, že mohli by sme viac dosiahnuť, keby sme podporili polnospodárov, ktorí napríklad produkuje niečo ekologicky, to môže byť ekologická farma. a na druhej strane je tam potom e, spracovateľ, ktorý bude od tohto e, malého farmára kupovať tie produkty a to by možno bolo by dobré, keby to by prinieslo vyšší potom účinok, vyšší efekt. Pán kole, pani kolegyne Šmidová, nadvedná otázka. Takže čo si myslíte o navrhovaných klimatických environmentálnych eh, krokov zo strany eh, pani von der Leyen v kontexte veľkých škrtov eh, v viacročnom finančnom rámci. Myslíte si, že v klimatickom a environmentálnej oblasti môžete toho robiť viac s menej peniazmi? No a teraz, čo my potrebujeme poslan- ako poslanci výboru Agri, je niekto, kto by bol pre nás silným partnerom na ďalších 5 rokov. Ja jednoducho potrebujem mať pocit, že vy ste pripravení ako dezignovaný komisár a možno ako náš komisár nakoniec, že ste pripravení za nás bojovať. No, pokiaľ to bude potrebné, tak možno aj proti vlastným kolegom, kolegyňam, tak aby sme zaručili e, schopné e, polnospodárstvo v EU do budúcnosti. Pán Vojčekovský na minútu. Ďakujem pekne, pani Špinbauer. No ja tu urobím vyhlásenie. Áno, som pripravený bojovať aj proti ostatným členom komisie a každému, kto bude chcieť nejakým spôsobom škodiť európskym e, polnospodárom, ktorý bude hovoriť o tom, že netreba im peniaze, stačí menej. Prosím, počítajte so mnou, že ja si myslím, že SPP a európsky polnohospodári potrebujú ohromnú podporu. Situácia v polnohospodárov je veľmi ťažká, treba ich chrániť. Nie je to náhodou, keď som začal svoje vystúpenie hneď o tom, že strácame tisíc malých polcovských podnikov denne. Také je tempo a my chceme tento proces e, zastaviť a v rozprave, ktorá sa týka budúceho rozpočtu a budúce SPP, bude e, dostatok argumentov na to, že potrebujú európsky farmári väčšiu podporu a viacej pomoci. Ďakujeme, kolega Olegas. Ďakujem, pán dezignovaný komisár, za vaše odpovede. Myslím si, že dnes sme tu počuli už konkrétnejšie odpovede na moje, naše otázky. Tomu sa teším. Hovorili ste nielen o polospodárstve, ale aj o vidieckom rozvoji. Ja by som vám chcel pogratulovať, lebo život vo videckých oblastiach e, taktiež obnáša určitý životný štýl a ja by som sa rád opýtal na konkrétne kroky, ktoré chcete podniknúť, aby ste podporili videckú infraštruktúru a spoluprácu biohospodárstvo, obehové hospodárstvo a taktiež mm, sa vás chcem opýtať na konvergenciu aby chcem vás požiadať, aby ste sa špecifickejšie viedali k otázke konvergencie, lebo ste hovorili o vnútornej konvergencii, dnes ste o tom hovorili tiež. No a rozdiely medzi členskými štátmi sú veľké. Aké je vaše stanovisko k tomu, aby platby boli nejak sprimerované? Stane sa ešte to za vášho mandátu? Zrobię wszystko, co możliwe, żeby... Robím, čo sa bude dať aby sme vyrovnali tú, tú, úrov, tie úrovne platieb čo najskôr. Ja som už o tomto hovoril aj predtým. Isté to nie je otázka podpisu jedného komisára. To je otázka veľkej politickej rozpravy, ktorej sa musí uskutočniť, ale je tu určitá dohoda, alebo aspoň e, akceptovanie toho, že situácia medzi členskými štátmi je nerovnaká a nemalo by to trvať už veľmi dlho už v roku 2004 bolo rozšírenie Európskej únie, máme 15 rokov od rozšírenia. E, s novou politikou, SPP budeme 17 rokov od rozšírenia. Nedá sa naďalej rozdielovať Európu na starú a novú a treba tento problém čo najskôr e, roz, e, vyriešiť. Isté prijať také riešenie, ktoré nejakým spôsobom zase neublíži e, polnospodárom v tých krajinách, ktoré boli skôr v EU. Takže tu treba nájsť nejaké riešenia. Ale sme už na dobrej ceste. A pokiaľ ide o, rozši- o rozvoj, alebo vidiecký rozvoj, o čom ste hovorili, pán poslanec Olekas, myslím si, že je tu problém, o ktorom sme zatiaľ ešte nehovorili, ale treba to spomínať, to je otázka podpory vidieckého rozvoja z z Fondu rozvoja pre vidiecký rozvoj, ale tiež aj z kohezného fondu, pretože vyzerá to tak, ako keby vidiek to je len fond pre vidiek a ostatné fondy sú na niečo iné. Ale nie, e, málo, málo z kohezného fondu ide na vidiek a myslím si, že aj tento podiel by bolo treba zmeniť, alebo pomer by bolo treba zmeniť. Myslím, že bolo by to, čo súvis pretože keď budeme zlepšovať kvalitu života na vidieku, to by malo byť podporované aj v rámci koheznej politiky a to je vec, ktorú budem v komisii podporovať. Pán Olekas, nadväznú otázku. Ďakujem vám, pán dezignovaný komisár. Ďakujem za vašu odpoveď. Myslím si, že sa pomaly dostávame k spoločnému názoru, náhľadu, ale my sme žili ešte za sovietských čias a pamätáme sa na ten vtip, že nám komunisti e, slúbili šťastnú budúcnosť. Chcem vám pripomenúť, že v priebehu môjho úradu a aj v budúcnosti, alebo nie v budúcnosti, ale teraz budem vyvíjať úsilie, aby sa aspoň na priemernú úroveň dostali platby členským štátom. Sikorski. Tak, e, to... Áno, stane sa to počas mojej, e, môjho výkonu služby. To bola dobrá odpoveď. Áno. Kolega Čološ. Ďakujem. Pán predseda, pán dezignovaný komisár, vidím, že tentokrát už hovoríte oveľa presnejšie, jasnejšie, konkrétnejšie. Toto potrebujeme, lebo SPP musí byť našou top prioritou. Keď vychádzate z predstavy, že budúca politika spoločenstva by sa mala týkať hlavne potravín, tak ako to chcú ľudia. Je treba potom aj dobre spravovať e, prírodné zdroje, bojovať proti klimatickým zmenám, bojovať proti zmenám krajiny. A toto je treba robiť tak, že polnospodári budú mať dostatočné príjmy, aby mohli naďalej vykonávať svoje aktivity. Chcem sa opýtať, ako máte predstavu o tom, ako dosiahnuť túto reformu, aby sme mohli postupovať správnym smerom. A zaujímavá má vaša vízia ohľadom ekomechanizmov. My sme o nej diskutovali už priebehu minulého obdobia. Hovorili sme o percentách, koľko percenty mali tvoriť z rozpočtu, ale taktiež ma zaujímal konkrétny obch- obsah týchto ekoschém. Odpoveď? Ďakujem e, pánu poslovi. Ďakujem pekne, pán poslanec pánu komisárovi Čološovi za túto otázku. No, jednou z úloh, ktorú mi udelila pani predsednička von der Leyen, je vytvoriť víziu pre vidiecký rozvoj. A tam bude treba presne určiť, že aké miesto tam má polnohospodárstvo, koľko má byť toho polnohospodárstva, aké by to mali byť E, farmy, aký je podiel malých fariem. A to budeme musieť robiť spoločne aj s parlamentom, aj s polnohospodármi, s ich organizáciami i obyvateľmi, ktorí sa to dotýka. Čiže to je veľmi veľká diskusia, ktorou sa budem snažiť aj dokončiť počas e, môjho výkonu funkcie. No a pokiaľ ide o ekologické nástroje, môžem povedať toľko, že štruktúra celého toho e, úlohy e, polnospodári v tej, v tej zozeleňovaní Európy. To je dosť logické, e, pretože rolníci musia splňať požiadavky životného prostredia, rolníci, ktorí si budú vyberať ekoprogramy a budú zlepšovať životné prostredie, tak to je pridaná hodnota a viac prispievajú k tomu, aby sme splnili e, ciele v ŽP v Európe. A keď to bude na báze dobrovoľnosti, myslím si, že je to určite tá dobrá cesta, ako dosiahnuť tie ciele, ktoré pred nami máme v Európe. Ale isté, keď máme produkovať eh, zdravé potraviny. Hovorili ste o produkcii potravín. Myslím si, že šancou pre európske polnospodárstvo je nie množstvo alebo, alebo objem eh, potravín, aj keď iste to musí byť dosť na, na zabezpečenie bezpečnosti potravín pre 500 miliónov obyvateľov, ale musí to byť, musí to byť potraviny vysokej kvality a to je hlavnou úlohou našeho európskeho polnospodárstva nachfragen. otázka. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Už na rovnakú tému. Povedali ste zaujímavú vec vo vzťahu k opatreniam proti zaberaniu pôdy. A mňa by zaujímalo, či si myslíte, že by ste mali zahrnúť aspekt obhospodarovanej pôdy tým zmyslom, že niekedy e, sa tam dodržiavajú unijné pravidlá, ale e, toto taktiež sa vzťahuje e, k tomu, že mladí farmári chceli by sa presťahovať do videckej oblasti a usadiť sa tam. Možno by ste chceli e, sa s nimi nejakým spôsobom spojiť, podporiť ich v tom, aby sa stiahovali do videckých oblasti a tým pádom by sa podporilo aj dobré riadenie prírodných zdrojov, dobré spravovanie. Je treba zaručiť, že polnohospodárska pôda v podstate bude mať hodnotu národného aktíva, pretože je dôležitá. Niewątpliwie tak, pan, pan e, ma... Bez pochyby súhlasím. Tu pán komisár Čološ má absolútnu pravdu. Pôda je určite národným bohatstvom a zároveň je to aj bohatstvom európskym. Nie je to tovar, ktorý by mal byť e, na trhu predmetom obratu ako každý iný produkt. Takže podporujem takýto smer myslenia a to, čo hovoríte, je vlastne pre mňa určitou inšpiráciou, že treba urobiť niečo e, v duchu takého prehľadu e, dostupnosti pôdy v Európskej únii. To už môžu že je odpoveď otázky pána Kužmieka, ktorý hovoril o rôznych právnych reguláciách a otázku dostupnosti pôdy pre polnospodárov ja vymyslím, že vy myslíte aj na pôdu, pôdu v zmysle hodnoty, alebo že je to súčasťou národného bohatstva danej krajiny. A myslím si, že tu určite je veľký priestor pre rozanalizovanie tejto situácie, ako zlepšiť teda dostupnosť pôdy pre polnospodárov. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdravím vás, pán dezignovaný komisár eh, Vojtechovský. Verejná eh, diskusia v Nemecku je riadená eh, ochranou životného prostredia, udržateľnosťou, bojom proti klimatickým zmenám. Hovorí sa tu často o 100% ekologickom poľnohospodárstve ktoré sa požaduje. Čo si o tom myslíte? Môžeme si to dlhodobo e, udržať? Takýto pohľad, že dobrý poľnohospodár je ekologický poľnohospodár a zlý je ten tradičný? nie sme všetci na jednej lodi, všetci poľnohospodári a e, spotrebiteľ. Nemali by sme e, tu vytvárať mosty e, na miesto priepasti. Nie je integrovaná ochrana škodcov udržateľnejšia než žiadna ochrana pred škodcami. Ďakujem. Pán Vojčechovský. Ďakujem pani, pani posel Mortler za to. Ďakujem pani poslankyňa za túto otázku. Ako som už hovoril, ekologické farmy sú dôležitým nástrojom alebo a ich rozvoj je dôležitým nástrojom pre dosiahnutie cieľov SPP v, v súvislosti so zmenou klímy. A myslím si, že je tu aj určitá zhoda v Európskej únii, že je tu potrebné rozvíjať ekologickú produkciu, potravín. Máme tu aj nové nariadenie, ktoré čo skoro vstúpi do platnosti a týka sa ekologickej produkcie. Rozvíja sa v Európskej únii. Momentálne máme 12,5 milióna hektárov pokrývajú ekologické farmy a chceli by sme ich mať viac. Ale myslím si, že to nie je otázka konfliktu, že by tu bol nejaký konflikt medzi ekologickým a tradičným jedú. Cieľom by malo byť presadzovať oba mode, obidva modely. Isté sú spotrebitelia, ktorí hľadajú e, potraviny osobitnej kvality a treba si im zabezpečiť takéto produkty a práve tie ekologické farmy e, uspokojujú takúto potrebu, ale nie je to e, nejaké konanie proti e, tomu e, tým farmárom, ktorí nie sú ekologickí. Ja nepredpokladám, že by sme nejakým spôsobom mali nútiť všetkých, e, aby boli ekologickými. Tie tradičné, ktoré často majú intenzívne metódy, sú zase potrebné pre tú bezpečnosť potravín. Čiže malo by to byť nejako zharmonizované. Oba typy hospodárenia musia existovať a isté je treba rozvíjať tú ekologickú e, formu aj v súvislosti s ochranou životného prostredia, z boji proti zmene klímy. Ďakujem, pani Mortler. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár. E, vo vašich e, písomných odpovediach aj dnes ste povedali, že Európsky akčný plán na podporu ekologického poľnohospodárstva plánujete predložiť. Čo má konkrétne obsahovať? Máte e, tam na mysli aj trh a, spotrebiteľa. E, rozprávať to je jedna vec, ale e, dôsledné konkrétne kroky sú druhá vec. Na jednu minútu máte slovo, nech sa páči przepraszam, zdecydowanie e, e, tak e, powinien być. Rozhodne tak by malo vyzerať ten plán, ako aj vy ste povedali, pani poslankyňa. Mal by pokrývať nielen to, čo sa má diať v samotných hospodárstvach, to vyplýva z právnych predpisov, ktoré zavezujú ktoré aj budú zavezovať v budúcnosti, ale je to aj zároveň otázka podpor, pod, propagovania ekologických potravín, tiež aj určitú otázku vierohodnosti toho systému, pretože z niektorých kontrol, s ktorými, s ktorých som sa stretol, E, máme pocit, že nie vždycky s tou vierohodnosťou ekologických produktov je to v poriadku na 100%, lebo e, teda ide o to, že či je naozaj výrobok ekologický, pokiaľ má taký certifikát, alebo bioprodukt, pokiaľ má taký certifikát, ale Dôležité je to, aby konzumenti mali e, dostupnosť e, týchto ekologických produktov alebo bioproduktov a keď už si ho kúpia, aby si boli istí, že naozaj tento bioprodukt splňa tieto očakávania. Ďakujem, pani kolegyňa Pičierno. Presidente, gentile Ďakujem pekne, pán predseda. Pán dezignovaný komisár, vy ste hovorili dnes, ale aj počas predchádzajúceho vypočutia o zelenej dohode udržateľnosti z ekologického pohľadu. Ako viete, ako všetci vieme, sú to veľmi citlivé argumenty, často eh, o nich počúvajú poľnohospodári aj eh, spotrebitelia. Takže chcem sa spýtať, eh, mohli by ste konkrétne popísať, aký je váš úmysel tieto ciele dosiahnuť? A poprosím vás aj o objasnenie, pretože vo vašich písomných odpovediach ste hovorili o flexibilite a subsidiarite ako eh, vhodnej pomoci pre boj eh, proti klimatickým zmenám. Ja si myslím, že to tu naozaj potrebujeme z vašej strany nejaké bližšie objasnenie. Nemyslím si, že takéto vaše vyjadrenie by sa malo eh, dať vnímať ako nejaká protitendencia proti tomu, čo povedala pani von der Leyen. Pokiaľ ide o centrálnu úlohu, ktorú má zohrávať Európska únia v boji proti klimatickým zmenám. Vojčikovský, Pán Vojčichovský na dve minúty. Ďakujem bardzo, e, pani poseł. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za túto otázku. Ja myslím, že to sa navrhuje v SPP, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a zmeny klímy, je dosť ofenzívny koncept je tam naozaj veľa povinností pre polnohospodárov. Je to množstvo rôznych postupov, ktoré by zlepšili SPP vo vzťahu k zmene klímy a ochrane životného prostredia a tu by som nechcel ísť do nejakého rizika, že by som ešte chcel viac, lebo aj samotní polospodári sa dosť obávajú že sa ocitnú v ťažkej situácii, že budú nútení do takých, e, do takých činností, ktoré im zvyšia náklady, ktoré im, ich urobia nekonkurencieschopnými, lebo no, ja som na začiatku hneď povedal, že, že polnospodári musia byť e, konkurencieschopní. E, tak ja si myslím, že tá zelená architektúra, ktorá je navrhnutá, myslím si, že to už je dostatočne vyvážané, vyvážené alebo rovnovážne tak, aby sa mohli e, farmári európsky zúčastniť e, v tých e, zozelenevaní Európy, ale zároveň to nebude im klásť polená pod nohy, pretože hovoríme o zrovnovážnom vývoji. Čiže musíme tak využiť tie prostriedky, aby ten príspevok k e, polnohospodárstvu, k životnému prostrediu nezničil samotné polnohospodárstvo, pretože existencia polnohospodárstva je prvou podmienkou k tomu, aby sme dobre chránili životné prostredie a klímu, pretože keď nám zanikne polnohospodárstvo, tak celá tá koncepcia e, nám zanikne. Čiže prvá podmienka ochrany klímy je mať dobré polnohospodárstvo. A až potom v druhom kroku poskyt, urobiť všetky tie kroky, ktoré zvýšia príspevok e, hospodárstva v ochrane životného prostredia a klímy. Pani kolegyna Pičierna, máte doplňujúcu otázku? No, myslím, že si neobjasnili tento bod dostatočne, takže dovolím si sa k nemu opäť vrátiť. Nemyslíte si teda, že ten e, odkaz, ktorý ste e, urobili, pokiaľ ide o flexibilitu, ktorú treba umožniť členským štátom, nie je e, neprestavuje vlastne ďalší krok, ktorého sa my obávame, teda k renacionalizácii pretože si myslíme, že centrálnu úlohu by mala naďalej e, zohrávať spoločná poľnohospodárska politika. Pán Vojčechovský na jednu minútu. Ďakujem, pani posel. No, to... Ďakujem pekne, pani poslanky. Isté sú to takéto obavy. Ja veľmi dobre im rozumiem a tiež zdieľam vaše obavy, aby sme nezašli až príliš ďaleko v v renacionalizácii. E, nie celkom si myslím, že SPP, ktorá je predstavená v návrhu pána komisára Hogena, že to je už renacionalizácia ale treba sa zamyslieť nad tým, že či tie ciele bez takých jasných ukazovateľov na úrovni EÚ, bez tých ukazovateľov aj o ktorých hovoril pán De Castro, či sa nám podarí dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť. No môžem len opakovať, že ocitáme sa v takej fáze, kedy bude diskusia medzi komisiou, parlamentom a radou a tie obavy, ktoré, o ktorých ste vyhovorili, budú musieť byť na stole. A ja tieto obavy s vami zdieľam a to si budem musieť vyjasniť počas týchto diskusí. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k poslednej otázke. Pán kolega Viezik. Uh, uh, Vážený pán dezignovaný komisár, chcel by som sa venovať jednej téme, na ktorú sa doteraz opomenulo pri tomto vypočutí, teda lesy, lesníctvo. Ako viete, nemáme tu eh, žiadnu spoločnú európsku legislatívu v tejto oblasti, ale máme tu eh, direktívy o lesných habitatoch a ich riadení. V prípade e, Polska tu e, máme e, prípad toho, ako sa postupovalo v oblasti Bialovieža a preto vieme, že takéto spoločné európske nástroje sú dôležité. Pokiaľ ide Európsky zelený díl, uvedomujete si, že tu treba zohľadniť aj ciele biodiverzity, podporujete to a budete e, takisto aj na kolegiu presadzovať to, aby sa netolerovalo žiadne nedodržiavanie? Ďakujem. Na dve minúty. E, nech sa páči. E, očivište, e... Ďakujem pekne. Určite otázka lesníctva patrí aj do portfólia komisára pre poľnohospodárstvo a z SPP do tej, alebo doteraz podporovala aj európske lesy a lesníctvo viac ako 8 miliard eur. Boli na ciele, ktoré súviseli s funkciou lesov. Tie sú predpokladané v rámci všeobecnej perspektívy a viac ako pol miliardy eur na rôzne vedecké výskumy, ktoré sa budú týkať lesov. Musíme chrániť európske lesy, máme 182 miliónov hektárov a treba využívať aj prvky spoločnej polnospodárskej politiky, aby lesy v Európe boli chránené. Sú rôzne systémy, možno, že problém spočíva v tom, že situácia je naozaj veľmi rozmanitá. Sú krajiny, kde je veľmi silné lesné hospodárstvo, vy ste spomínali. Um, pol, časť Polska, ale iste aj v Polsku naozaj máme veľmi dobrý systém um, manažovania lesov a prináša to aj veľmi dobrý e, výsledok. Myslím si, že je potrebné podkračovať tej lesníckej stratégii, ktorá bola prijatá v roku 2013. E, viem, že aj účtovný dvor vykonával určité kontroly v hľadiska fungovania tejto stratégie. Isté z tejto kontroly budú dôležité aj výsledky a sať e, e, les sa všeobecne nemení. Starali sme sa o les aj v minulej SPP a budeme sa oň starať aj naďalej, lebo to je naše bohatstvo, ktoré musíme chrániť. Pán kolega Viezik, nadväzná otázka. Ďakujem. Čelíme teraz dvom veľkým krízam. To je klimatická kríza a kríza biodiverzity sú určitým spôsobom aj prepojené. A čo sa týka oboch týchto, tak budem potrebovať nedotknuté lesy a udržateľné spravovanie lesov. Čo sa týka udržateľného spravovania lesa, tak e, je e, podľa vás miesto v nadchádzajúcej spoločnej polnospodárskej politike? Ďakujem. Tak, jest oczywiście wsparcie. Určite je tam aj nariadenie, musí byť, e, to, tá podpora musí byť vyvážená a deje sa to aj v rámci stratégie v otázkach lesov. Musíme naozaj vykonať aj vyhodnotenie e, realizácie tej stratégie, ktorá tu bola, 2013 bola zavedená a v súvislosti alebo v závislosti od toho, ako dopadne to vyhodnotenie, že ako to doteraz fungovalo, tak sa budú navrhovať ďalšie postupy. Myslím si, že politika, pokiaľ ide o lesy, zatiaľ si nevyžaduje nejaké osobitné zmeny, možno skôr jednu vec, že máme stále viac častejšie lesné požiare, čo možno súvisí s zmenou klímy a tu je ďalší argument k tomu, aby sme naozaj podporili aj e, veci, ktoré sú v boji proti zmene klímy, lebo lesy sú presne obeťou zmeny klímy, najmä tie požiare, e, stále o tom počúvame. Takže to je dosť dobrý dôvod, aby sme naozaj pripravili politiku, ktorá bude chrániť životné, životné prostredie aj e, z klímu, aj v lesoch. Liebe kolegyne und kolegy. Vážené kolegyne a kolegovia, pán Vojčechovský, srdečne ďakujem za vašu účasť, e, za odpovede na e, tých 13 otázok. Ďakujem kolegom, ktorí tieto otázky položili. Ďakujem pán Vojčechovský za to, že ste dnes odpovedali e, značne konkrétnejšie než e, počas vypočutia minulý týždeň. Chcel by som vás teraz e, poprosiť o vaše záverečné slova, ktoré by nemali trvať dlhšie než 5 minút, ale ešte popred chcem povedať, že o 13. sa bude konať stretnutie koordinátorov za vylúčenia verejnosti, ktorí budú hodnotiť aktuálne vypočutie Následne požiadame koordinátorov, aby predložili svoje stanovisko, či e, komisár, pokiaľ ide o jeho členstvo v kolegiu, aj o tieto e, osobitné e, úlohy, ktoré sú mu zverené, je podľa nich kvalifikovaný. Nech sa páči, pán Vojčechovský, máte slovo na záver.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 opätovne byť vypočutý. Pred týždňom som od vás obdržal jasný signál, že od budúceho komisára očakávate nielen otvorenosť voči dialogu a slova, ale predovšetkým jasné, jasnú akčnosť a očakávam od, od, pretože očakávate od niekoho, kto bude podporovať a chrániť európskych polnospodárov a chcem povedať, že ja som pripravený e, takto konať otázka vidieka, polnohospodárstva, to sú veci, ktoré mi ležia hlboko e, na srdci a ak ma niekto má o to, že nie som sám ako farmárom či polnohospodárom, že to by mohol byť slabší bod v mojej kandidatúre. Chcem povedať, že vyrastol som na vidieku, na, hospodárstve, na hospodárstve mojich rodičov. Viem, aká je to ťažká práca, e, pretože mali moji rodičia. A to mi uľahčuje pochopenie toho, že čo je vlastne práca polnohospodára. Umožňuje mi to väčšiu citlivosť pre tieto otázky. Ja takúto citlivosť mám. a naozaj chcem konať e, v prospech európskych polnospodárov vo všetkých krajinách, aj z väčších, aj z menších krajín. Majú každý problémy rôzne, ktorým ja rozumiem. Nie všetko vyjadriť počas jedného vypočutia, nie o všetkých otázkach sa dá odpovedať bez určitých e, faktov, ktoré sa dajú získať až vtedy, keď človek je v samotnej komisii alebo už má tú skúsenosť. Ale chcela by som deklarovať to, že budem určite brániť európskych polnospodárov, pretože naozaj sú v ťažkej situácii. V tomto parlamente 12, 12, 12 rokov e, som spolupracoval s vami a spoznal som problémy polnohospodárov v celej Európe a táto moja osobitná citlivosť na polnohospodárstvo, ktorú som, mám ešte zo svojho domu z Polska, kde som vyrástol, tá bola obohatená o vedomosť toho, ako funguje polnohospodárstvo v celej Európe som pripravený konať v prospech európskeho poľnohospodárstva s tým, že využijem aj svoje skúsenosti, ktoré som doteraz získal aj v spolupráci s vami. Chcem konať v prospech rozvoja polnospodárstva aj vedeckého rozvoja, pracovať v prospech blahobytu eh, polnospodárov, ako aj všetkých našich občanov. Ďakujem pekne. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich darf hiermit Srdečne ďakujem. Týmto by som chcel e, uzatvoriť toto zásadnutie. Ako som povedal, o 13. bude zasadnutie koordinátorov.